si myslím, že by sme toho mohli urobiť oveľa viac. Ďakujem pekne. A teraz pán Han za Európsku komisiu. Nech sa páči, máte slovo, môžete zareagovať. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené poslankyne, poslanci, ešte raz chcem povedať, že komisia víta prijatie uznesenia k Bosne-Hercegovine a rád by som poblahoželal pánovi Predovi, spravodajcovi, za jeho veľmi kvalitnú správu a zároveň by som chcel poďakovať všetkým členom, ktorí aktívne participovali na jej tvorbe. A táto debata ukázala dôležitý záujem, e, ktorý máte o budúcnosť tejto krajiny. Komisia zohľadní pohľady parlamentu, vrátanie názorov, ktoré boli dnes vyjadrené. Najmä zdieľame názor parlamentu, že autority Eh, ktoré vyšli z volieb v roku 2018, že orgány by sa mali vytvoriť čo najskôr a zrealizovať potrebné reformy smerom k EÚ. Je to najmä dôležité z hľadiska budúceho vydania správy, stanoviska komisie eh, k člensku, členstvu eh, Bosny Hercegoviny, pokiaľ dostaneme odpovede, ktoré nám ešte chýbajú na naše otázky. Okrem toho som si poznamenal výzvu e, smerom k Bosne a Hercegovine, aby umožnila fungovanie stabilizačnej asociačnej dohody, ako i parlamentného výboru v súlade so všetkými záväzkami a štandardmi vyplývajúcich z tejto dohody. A ja túto otázku nadnesiem, keď sa stretneme s lídrami Bosne a Hercegoviny a komisia prehodnotí implementáciu ustanovení E, tých, e, tejto dohody s Bosnou a Hercegovinou v budúcom stanovisku. Napokon by som rád ešte zdôraznil, že komisia bude usilovne pracovať na podpore Bosny a Hercegoviny smerom k európskej ceste. To zahrňa napríklad to, čo pani Matetič ako aj ďalší povedali, aby sme identifikovali a vytvorili nové príležitosti e, z hľadiska programov a financovania. A samozrejme, komisia bude informovať parlament v nasledujúcich mesiacoch o budúcom vývoji týkajúcim sa Bosnia a Hercegoviny. Ešte raz ďakujem vám za vašu podporu. Ďakujem pekne, pán komisár Hahn. Slovo dostane pán minister Čamba. Ďakujem pekne. Pán Čamba ešte raz by som chcel zdôrazniť našu vďačnosť za excelentnú prácu pána spravodajcu a i za podporu Európskeho parlamentu. Rumunské predsedníctvo si stanoví, stanovuje toto za jednu prioritu. Sme priateľmi balkánskych krajín a chceme, aby tieto krajiny sa boli na európskej ceste. My sme jednoznačne rozhodli, že budeme pomáhať všetkým krajinám Západného Balkánu. Samozrejme musia schváliť a zrealizovať potrebné reformy. V prípade Bosny a Hercegoviny existuje naliehavá potreba reformy vlády, systému vládnutia na všetkých úrovniach a zrealizovať rozhodným spôsobom reformy. To nám všetkým pomôže. Ja plánujem navštíviť Sarajevo a rumunské predsedníctvo navštívi všetky krajiny Západného Balkánu, prvnež budeme mať kľúčovú diskusiu na Rade v júni a zároveň mnohé z podujatí rumunského predsedníctva sa práve týkajú toho, ako zmieriť tento región e, na základe minulosti, podujatia pre mládež, pre tento región a budeme hovoriť o tom, ako je dôležité prekonať rozdeľujúcu retoriku a dospieť k skutočnému zmiereniu v tomto regióne. Takže ďakujem vám ešte raz za vašu pozornosť. Ďakujem pán minister Čamba a teraz dostane slovo pán spravodajca, pán Preda. Máte dve minúty. Ďakujem. Ja by som začal e, tým, že nadviazujem na návrh pána ministra Čambu. Myslím, že je to vynikajúca iniciatíva e, osloviť mladých, pohovoriť im o Európe a možno ako by Európa mohla ich situáciu zlepšiť, pretože ako sme videli aj dnes, eh, Bosna-Hercegovina sa uberá rôznymi smermi. Máme britských kolegov, eh, ktorí spomenuli Star Trek v rozprave. Grecký kolega spomenul eh, NATO v prístave v Tesalonikách. Ja sa chcem opýtať, prečo pírsky prístav bol predaný Číňanom, keď už naozaj chceme hovoriť o výzvach, strategických výzvach. Ale otázka Bosny a Hercegoviny predsa len je otázkou jednou z krajín Západného Balkánu. Toto je predsa krajina európska. Vďaka našim krokom eh, našich chorvátskych priateľov 80 eh, Chorvátov Bosne a Hercegovine to sú eh, občania Európskej únie. Ja môžem skonštatovať, že nemáme nikoho, kto by bol bližší Bosne a Hercegovine spomedzi eh, poslancov Európskej, Európskeho parlamentu ako Chorváti. Ale je treba, aby Chorváti mysleli aj na iných, nielen na Chorvátov. Oni naozaj sú eh, skutočnou, skutočnými podporovateľmi integrácie, keď budú hovoriť o všetkých, nielen o Chorvátoch, ktorí sú už občanmi Európskej únie. Chcel by som ešte osloviť našich priateľov socialistov a liberálov, aby sa trošku snažili a integrovať politické strany z Bosny a Hercegoviny do svojich politických štruktúr. My, EPP, sme veľmi dobre zastúpení, ale nie je tam liberálna strana, socialistická strana v Bosne a Hercegovine. Ako teda im chcete pomôcť, keď nemáte kontakty, keď nespolupracujete so svojimi kolegami priamo na mieste? Viem, že to nie je jednoduché, ale na to, aby sme skutočne mohli pomôcť Bosne a Hercegovine, aby sa priblížila Európe, je treba prejsť od slov k činom priamo na mieste. Ďakujem pekne za pozornosť. Preda e la discussione. Ďakujem. Preda, týmto zatváram diskusiu. Hlasovanie prebehne zajtra. Teraz na dve minúty prerušíme rokovanie a následne budeme pokračovať v diskusii o budúcnosti Európy.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 vážený pán predseda vlády Talianskej republiky, dovolte mi poďakovať vám za to, že ste prijali pozvánku Európskeho parlamentu na to, aby ste mohli predniesť vašu víziu, ktorú máte pre budúcnosť Európy. Akú víziu má talianská vláda? Taliansko je jedna z tých krajín, ktoré boli zakladateľmi Európskeho spoločenstva. A sme naozaj veľmi radi, že môžeme s vami eh, dnes eh, mať diskusiu o tom, ako vy vidíte tie veľké otázky, ktoré spájajú pol miliardy ľudí. Ako určite veľmi dobre viete, sme spoločne zomknutí vo veľkých diskusiách, ktoré spájajú našich občanov, ktoré sú v jadre demokratického diskurzu v Európe. Sme jediná priamo volená európska inštitúcia, volená priamo európskymi občanmi a treba povedať, že e, práve teraz bojujeme za navýšenie európskeho rozpočtu z 1,1 na 1,3 vlastných zdrojov a práve preto diskutujeme aj o zásadných témach, ako je napríklad migrácia. My ako parlament sme rozhodne za to, aby sme oveľa viac investovali do afrického kontinentu, tak aby sme riešili tieto problémy, takisto čo sa týka aj otázky utečencov. Pred niekoľkými mesiacmi Európsky parlament schválil návrh, ktorý je teraz na rade na rokovacom stole v rade Veľmi radi budeme aktívnym partnerom pri schvalovaní textu, ktorý podľa nášho názoru môže uľahčiť túto situáciu a môže predovšetkým e, pomôcť krajinám na juhu Európu, Európy, krajinám, ktoré sú najviac zaťažené otázkou utečencov. K téme Brexitu Európsky parlament dôrazne žiada na to, aby boli dodržiavané práva európskych občanov, ktorí e, žijú či už v Brusele, teda britských občanov, ale aj na opačnej strane. V prípade veľkej infraštruktúry sme hlasovali za to, aby sme výrazne zvýšili objem fondov, ktoré budú môcť podporovať budovanie európskej infraštruktúry, lebo tá podporuje rast. A čo sa týka vonkajšej politiky a obrannej politiky, tak práve prednedávnom sme sa rozhodli požiadať členské štáty, aby uznali pána Guida ako dočasného prezidenta Venezuely práve na základe venezuelskej ústavy. No a ešte na záver, posledná téma, ktorá súvisí aj s programom vašej vlády. Chceme taký Európsky parlament, ktorý bude mať väčšiu právomoc, bude mať aj právo legislatívnej iniciatívy ako všetky parlamenty vo svete. Vrátane toho, aby mohol aj robiť vyšetrovacie, komis- vyšetrovacie výbory, ktoré síce podľa zmluv robiť môžeme, ale reálne k tomu nedošlo. Takže pán predseda vlády, máte slovo, aby ste mohli predniesť vaše názory, názory italianskej vlády na budúcnosť Európy. Nech sa páči. Zároveň sa môžete zaregistrovať do bodu spontánnej rozpravy s predsedom vlády do konca vystúpenia pána predsedu vlády. Vážený pán predseda Tajani, vážený pán podpredseda komisie Katajnen, vážení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu, dámy a páni. Je to naozaj veľká česť eh, môcť byť tu dnes pred vami. A hovorím to s úprimným, eh, s úprimným srdcom, pretože som naozaj veľmi rád, že pred vami môžem naznačiť alebo načrtnúť moju víziu budúcnosti Európy práve podľa tých základných indícií a intencií italianskej vlády. Eh, sme veľmi radi, že spoločne môžeme diskutovať o témach, pri ktorých si pripomíname Antonia Megaliciho, Taliana, ktorý eh, bol, ktorý bol obeťou, ako veľmi dobre viete, tu v Štrásburgu, tohoto sna o Európskej únii. Pred dvoma mesiacmi sa stal obeťou terorizmu. Tu na uliciach Štrásburgu. V globalizovanom svete, eh, kde ekonomika stále viac a viac vyvíja tlak aj na politiku a na právo, Ehm, v tomto svete, kde žijeme v ekonomike, ktorá je, na, ktorá je navyknutá prekonávať veľké vzdialenosti za veľmi krátky čas, vidíme, akým spôsobom sú ohrozené aj pozície individuálnych občanov. A práve preto musíme rozmýšľať nad tým, akým spôsobom je pripravená Európska únia na novú rolu, ktorú musí zohrávať, berúc na vedomie eh, fakt, že národné štáty, ale aj členské štáty Európskej únie same o sebe nedokážu odpovedať na základné veľké výzvy pred ktorými stojí svet. Budova európskeho projektu je, je momentálne vo veľmi kritickej fáze. Európsky projekt stratil svoju eh, hnaciu silu. A treba si uvedomiť, že zložitá historická konjunktúra, eh, ktorú sme prežili alebo ktorú zažívame, eh, a zároveň tie meniace sa roli jednotlivých predstaviteľov európskych inštitúcií Ehm, e, hovoria o tom, že je nevyhnutné hľadať nové formy a nové metódy. Ako sme hovorili aj prednedávnom, e, keď sme sa snažili nájsť odpoveď na čelenie jednotlivým kritickým fázam, je dôležité, aby sme dokázali mobilizovať spoločné úsilie, aby sme zároveň dokázali nasadiť spoločný zmysel pre zodpovednosť. V tomto smere máme povinnosť na novo spustiť európsky projekt a zároveň opätovne získať dôveryhodnosť v kohéziu a zároveň aj e, zabezpečiť udržateľnosť tohoto celého projektu. Tie výzvy, pred ktorými stojíme, sú nové, sú veľmi komplexné a vyžadujú si víziu a ak dovolíte, e, vyžadujú si aj istú dávku kreativity a tvorivosti, akým chceme čeliť. Ale zároveň je dôležité, aby sme neustále pamätali na to, aká je naša misia vo svete. Tie veľké otázky, pred ktorými stojíme a ktorým musíme zodpovedať, sú základné otázky zmyslu. Akú Európu chceme? Akú Európu potrebujeme? ako mm, sa vnímame a zároveň ako vystupujeme my sami. A to je práve ten dôvod, ktorý si vyžaduje maximálne zvažovanie a, a úprimnosť odpovedí. Pretože teraz sa nachádzame v sídle Európskeho parlamentu, ktorý je priamo volený európskymi občanmi, ktorý je zároveň aj e, základným prechovávateľom európskej suverenity. Práve tu musíme byť predovšetkým jedným národom európskym národom. A v tomto smere je naozaj veľmi dôležité, aby sme progresívne pokračovali ďalej v procese integrácie, aby sme skutočne smerovali k tomu, že budeme národom, ktorý spája jedna budúcnosť, a treba si uvedomiť, že v tomto smere, keď hovoríme o budovaní európskeho národa, tak tento projekt zažil veľmi významné momenty posunu vpred. História modernej Európy je poznamenaná hlbokými rozdielmi rozpolúplnými alebo teda odstredivými silami. A zároveň sme videli veľmi jasný artikulovaný populizmus, ktorý napádal spoločné spolunažívanie. Ale práve treba si uvedomiť, že sme spoločnosť, ktorá zažila neopakovateľnú kontamináciu nášho kultúrneho dedičstva a to sa nesmie opakovať. Dnes integrujeme stále viac naše modely vzdelávania, modely hospodárstva, sociálno-právnu legislatívu. Presúvame kompetencie stále väčšie a významnejšie zo úrovne členských štátov na úroveň Európskej únie. My sme dokázali európskym občanom, že môžu slobodne sa pohybovať po európskom priestore v rámci jednotného právneho priestoru. A treba si uvedomiť, že sloboda pohybu osôb a zároveň sloboda pohybu tovarov a služieb je jedna z tých najvýznamnejších výsledkov tohoto procesu integrácie. To je jeden z tých najvýznamnejších eh, výsledkov, ktoré sme dosiahli a práve preto, keď tu vidíme tie nacionalistické trendy, e, trendy, ktoré e, opätovne obmývajú e, brehy nášho kontinentu, to je niečo, čo sme zažili už koncom 19. storočia, v polovici 20. storočia a viedli k veľkým globálnym konfliktom. A práve preto musíme mať veľkú, musíme byť veľmi citliví a veľmi pozorní voči týmto tendenciám. A práve preto si musíme uvedomiť, že nesmieme sa zbaviť tejto základnej slobody na slobodu pohybu. A práve v tomto smere si musíme uvedomiť, že táto sloboda sa stala prirodzenou, niečo, čo predchádzajúce generácie nepoznali a dnes sa to stáva bežnou súčasťou, ktorá nám umožňuje sdielať kultúrne, profesionálne, osobné skúsenosti, brať do úvahy národné špecifika a zároveň sa tieto národné špecifika stávajú deklináciami stále tej istej e, špecifickosti, ale zároveň budujeme akýsi spoločný pocis, pocit. Projekt budovania spoločného európskeho národa bol neustále posilňovaný aj postupnou a neustálou E, právnou spoluprácou. Práve v oblasti budovania spoločnej civilizácie právna kultúra zohrala kľúčovú úlohu počas ostatných rokov práve v tom, že e, vidíme budovanie akéhosi európskeho démosu. A práve v tomto smere bola veľmi dôležitá tá vývojová tendencia, ktorá viedla až k ustanoveniu Európskeho súdu pre ľudské práva, e, Súdneho dvora Európskej únie. A tie e, sa vlastne stávajú kľúčovými aj pre národné ústavné súdy. Takže v tomto smere vidíme budovanie právneho e, celku Európskej únie alebo európskej civilizácie, na ktorý sa e, jednotliví Európania môžu spoliehať a o ktorý sa môžu opierať. A v tomto smere vidíme, že dochádza aj k významnejšiemu presadzovaniu individuálnych práv každého jednotlivca, ktoré sa stávajú spoločným dedičstvom a spoločným, spoločne presahujú ústavnoprávne systémy jednotlivých štátov tomto smere si musíme uvedomiť, že e, tieto právne princípy sa zapísali do spoločného dedičstva Európskej únie a tie sú významným úspechom civilizácie a občianskosti. Tie musíme neustále obhajovať práve kvôli tým cnostiam, ktoré sú v pozadí, ktoré sú výsledkom spoločného predstavovania, spoločnej predstavivosti európskych občanov, ktoré sa stávajú ehm, spoločným osudom, ktorý spája nás všetkých tomto smere vlastne sa stávame nielen spoločným ľudom a spoločnou komunitou, ale zároveň aj tým, čo sa dá pomenovať jednotlivou alebo teda spoločnou civilizáciou. Zároveň sme ale nedokázali dosiahnuť eh, vybudovanie skutočného autentického národa. Bojíme sa budovať inkluzívny model, ktorý by eh, realisticky eh, odolával retorike každodennej politiky a to nám bráni vytvoriť ten skutočný európsky démos a práve e, po roku 89 sme videli e, si pozastavenie tohoto procesu, pretože e, bola tu ale skutočne jasná vízia politickej Európskej únie, perspektíva dlhodobého, eh, dlhodobého vývoja, ktorá by bola zameraná na budúcnosť. A bez tejto vízie eh, sa vlastne každý sen stáva bezfarebným, stráca svoj tvar. A preto nám chýba takéto prorocké vedenie, ktoré by nám umožnilo eh, vlastne nanovo vzkriesiť ten veľký sen, ktorý vznikol na troskách druhej svetovej vojny v tomto smere je veľmi dôležité, aby sme zobrali na vedomie to, ten vývoj posledných 30 rokov, poučili sa z neho a zároveň vlastne prestali e, sa zameriavať čisto na ekonomickú integráciu. A táto perspektíva by mala byť zameraná na to, aby sme sa oslobodili od e, liberalizačných tendencií a v tomto smere je dôležité, aby sme neprivatizovali tie základné e, hodnoty a základné E, statky. Musíme si uvedomiť, že sú isté vitálne ekonomické a sociálne hodnoty, ktoré sú kľúčové pre e, zabezpečovanie blahobytu a sociálneho zabezpečenia. No a v tomto smere sa stávajú spoločným bohatstvom, o ktoré sa musíme spoločne starať. No a práve preto e, v tomto kontexte ekonomická kríza a e, e, ekonomická hospodárska správa Európskej únie prešli obrovskou transformáciou a obrovským testom. Videli sme, akým spôsobom vlastne boli otriasané národné dlhy a čo to robilo so našou spoločnou menou ktorú sme sa snažili čo najpevnejšie e, zachrániť a zakotviť. Videli sme, aké devastujúce dopady to malo na oblasť sociálnej politiky. Európska politika, ktorá bola e, otestovaná bezprecedentnou politickou krízou, sa vlastne stiahla do ulity a nemá vízie. V tomto smere strácame kontakt s našimi občanmi, s európskym ľudom a stále viac a viac sa predlžuje tá vzdialenosť, ktorá nie je len geografická, ale aj mentálna medzi Bruselom a periférnymi častiami kontinentu. A práve preto európska politika zlyhala vo svojej základnej funkcii eh, zastupovať záujmy občanov a legitimizovať ich eh, záujmy Vidíme, že dochádza k vláde oligarchickými a vzdialenými štruktúrami, ktoré sú vzdialené od toho sna o kolektívnom riadení a kolektívnom, kolektívnej budúcnosti Európy. Takže v tomto smere, ako správne poznamenal eh, Jan Želonka, politológ, eh, stáva sa z toho akýsi mm, ceremoniálny eh, parameter, ceremoniálny projekt, ktorý za sebou ukrýva skôr utajené a a fiktívne štruktúry. A práve preto vidíme, že klesá dôvera európskeho ľudu v túto štruktúru. A to hovorí veľa aj o našom svedomí. Práve preto si musíme neustále pripomínať, že politika slúžila záujmom e- ekonomiky, ale takáto ekonomika zlyhala vo svojom základnom poslaní, zlyhala vo svojom hlavnom zmysle. A teraz sa nachádzame v kľúčovom, rozhodujúcom momente pre budúcnosť Európy. Vidíme, že sú tu niektoré základné dilemy, ktoré determinujú našu budúcnosť. Tento európsky ľud sa dnes nachádza na kľúčovej kryžovatke a práve preto musíme na novo vypočuť náš ľud. Potrebujeme zmeniť metódu, ako aj tvorbu perspektívy a je to na, zároveň aj príležitosť, ktorá je podľa mňa unikátna, mimoriadná na to, aby sme tento moment využili, na to, aby sme zvrátili tento negatívny e, trend vývoja medzi vládnúcimi a ovládanými, aby sme dokázali prekonať tú indiferenciu, tú tichosť, ten nezáujem a zároveň aby sme dokázali e, zabrániť tej implózii sveta, ktorý sme doposiaľ poznali. Nemali by sme sa báť konfliktu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 preukázať, že vieme tento konflikt zvládnuť. Nemali by sme eh, reagovať na tieto zmeny tým, že sa budeme eh, utekať ku konzervatívnemu a sterilnému konzervativizmu, ktorý bude stále len obhajovať ten svet, ako ho poznáme, v parametroch, ktoré sú nám už vopred známe. Práve naopak, mali by sme eh, uchopiť ten konflikt, ktorý tu vyvstáva, aby sme našli nové formy demokracie, aby sme využili tú hnaciu silu demokracie, aby sme dokázali posilniť a uchopiť nové kreatívne riešenia aj za cenu toho, že opustíme niektoré istoty, ktoré máme tak aby sme dokázali zadefinovať nové modely rozvoja, nové modely istoty, e, ktoré nám umožnia čeliť práve tým novým výzvam, ktoré dnes nevieme nájsť adekvátnu odpoveď. A práve v tomto smere musíme počúvať e, tie časti spoločnosti, ktoré sú opustené, ochudobnené, izolované a stratené. Sú to sentimenty, ktoré sa stále znova viac a viac v našej spoločnosti objavujú a práve tie e, môžu viesť k rebelstvu a k odmietaniu toho, čo sa nachádza na európskej úrovni. Je to predovšetkým viditeľné v niektorých krajinách Európskej únie. Ten ehm, europeizmus 21. storočia ehm, musí znamenať nové radikálne redefinovanie tých inštitúcií a tých fóriem, ktoré ho charakterizovali až do posiaľ, ktoré charakterizovali a definovali ten príbeh integrácie posledných 10 ročí. A tie si žiadajú, aby sme našli novú autentickú konverziu, ktorá aj pre istých dôvodov môže znamenať aj návrat do základov, aby sme sa vrátili k tým e, zakladajúcim myšlienkam európskeho sna. Európa, ktorú si chceme predstavovať, Európa, o ktorej chceme snívať, potrebuje túto hnaciu silu. Nielen stabilizujúcu silu, nielen silu, ktorá bude len stabilizovať status quo. Musíme spájať naše spoločné záujmy. Geopolitika v tomto smere E, sa neustále rapidne dynamicky mení. Nové rovnováhy, nové strategické vzťahy sú charakterizované extrémnou fluiditou. A najmä keď zoberieme do úvahy, že niektoré dôležité veľmoci e, vlastne vytvárajú viacnásobné a veľmi silné gravitačné centra a snažia sa e, vyžarovať svoju sféru vplyvu stále ďalej a inými spôsobmi. V tomto smere veľmi dôležitú úlohu zohrá naša spoločná jednota. Európa, ktorá bude zjednotená, musí byť aj zdrojom bezpečnosti pre nás všetkých, aj zdrojom stability pre OSN. My musíme byť tým jadrom, ktorý bude stabilizovať situáciu na globálnej politickej scéne a práve preto musíme vystupovať jedným hlasom. Európa, ktorá hovorí k svetu, Európa, ktorá je silná, Európa, ktorá je ambiciozná, Európa, ktorá je kohezná, Tá je tá musí zmeniť svoju schopnosť a svoj vzťah s USA. Ako som už potvrdil aj vo svojom prvom vystúpení pred, Európskym, pred Talianským parlamentom, pardon, potrebujeme silného partnera na druhej strane Atlantiku ale s Washingtonom chceme naďalej spolupracovať, pritom aby sme zachovali tie základné hodnoty našich vzťahov a práve v tomto smere um, tu prevažujú tie veci, ktoré nás spájajú, predovšetkým sú tedy základné princípy a hodnoty, v ktoré veríme, eh, najmä voči akékoľvek eh, rozdielnosti a voči akýmkoľvek konfliktom, ktorým čelíme. Zároveň však potrebujeme silnú Európu, ktorú, ktorá musí dokázať viesť dialog eh, s globálnymi aktérmi na globálnej scéne, s Ruskom, s Čínou. Tie sú súčasťou každého riešenia v tých veľkých globálnych krízach od eh, tých, ktoré sú najbližšie k našim záujmom a najbližšie k našim hraniciam až po tie, ktoré sú ďalej. Nemusím zdôrazňovať, aké výhody má pre Európsku úniu, aby sme dokázali viesť dialog s Ruskom a s Čínou. Aby sme dokázali eh, hľadať eh, riešenia a bojovať proti izolacionistickým tendenciám. Práve preto by sme mali propagovať aj eh, engagement na všetkých úrovniach a vo všetkých vzťahoch. Ale akým spôsobom chceme túto silnú Európu vybudovať v Európu, ktorá dokáže dosiahnuť všetky tieto ciele? Samozrejme, Musíme ďalej napredovať, musíme ďalej integrovať európsku obrannú politiku. V tomto smere musíme eh, nanovo, do, nanovo dokončiť, a, respektíve otvoriť a dokončiť PESCO a vybudovať autentickú eh, európsku spoločnú obranu. Nie len eh, paralelnú štruktúru voči NATO, ale niečo, čo bude skutočným komplementárnou hodnotou k NATO, ktorá dokáže preukázať, že Európska únia dokáže čeliť všetkým výzvam a hrozbám, štruktúrou, ktorá bude dávať väčšiu mieru istoty zabezpečenie našim občanom. Bez toho, aby sme zabudali na to, že Európska únia chce byť globálnym hráčom a ak chce byť globálnym hráčom, nemôže opustiť úzke vzťahy, ktoré má so Spojeným kráľovstvom. Aj po Brexite ale samozrejme v tomto smere je kľúčové preto, aby sme zabezpečili silnú Európu vo svete, tak aby sme dokázali e, zaistiť princípy solidarity a kohézie v rámci princípu spoločnej zodpovednosti členských štátov. Migrácia a e, globálne hospodárske a finančné riadenie sú tými emblematickými symbolmi toho, ako musíme nanovo vybudovať solidaritu a dôveru v Európu. A v tomto smere je naozaj kľúčové, aby sme zmenili perspektívu. A tieto princípy sa nemôžu stať e, tými rozdeľujúcimi dynamikami medzi členskými štátmi. To sú práve tie veľké témy, ktoré musia byť integrujúcou silou pri diskusii o európskom projekte. Takisto aj v prípade bilaterálneho plánu, e, ktorý je pred nami, máme e, veľké výzvy, ktoré pred nami stoja a tie jasne dokazujú to, čo spôsobuje Európa, ktorá nedokáže konať a Európa, ktorá nedokáže navrhovať riešenia. To je neschopnosť. Nemá eh, hranice. Tá práve eh, oberá Európu o svoju hnací, hnaciu silu. Na migráciu začala Európa reagovať príliš neskoro. Až vďaka Taliansku sa migrácia stala stredobodom európskej diskusie. Európa nemôže naďalej čeliť migračným tokom v rámci akutných opatrení a mimoriadných krokov. Je dôležité, aby sme vytvorili štrukturovaný prístup, v rámci ktorého vytvoríme stabilné štruktúry a stabilné systémy. A práve v tomto smere chcem aj v tejto, v tejto vznešenej aule predniesť jednu prozbu. Viete, na, každej, na každom samite, na každej Európskej rade, na každom neformálnom stretnutí s hlavami štátov nedokážeme naplno presadiť eh, závery rady z 28. júna minulého roka. Bez eh, spoločného viacúrovňového riadenia migračných tokov na európskej úrovni eh, tento záväzok, ktorý sme vtedy prijali, záväzok bez zuby. Musí mať autentickú európsku stratégiu, ktorá nám umožní hľadať viacúrovňový prístup, tak aby sme dokázali čeliť aj primárnym pohybom v migrácii. A následne vlastne sekundárne pohyby nebudú kontrolovateľné. Ten, kto prichádza do krajiny, kde sa vyloďuje, prichádza do Európy. To znamená, že nikto by, by nemal byť e, nútený rozhodnúť sa, že či chce byť v Európe alebo či chce byť v Stredozemnom mori. Nie, Európa začína na e, brehoch Stredozemného mora a tento princíp musíme zdôrazňovať pri každej dôležitej perspektíve, najmä keď hovoríme o téme migrácie, ale zároveň aj v témach, kde je v hre samotná bezpečnosť Európy najmä keď hovoríme o podpore politickej reformy v Líbii, tak ako keď hovoríme o reforme, reformných opatreniach na Severnej Afrike, ako aj o stabilizácii Blízkeho východu. Taliansko je veľmi vokálnym, um, vokálnym aktérom, ktorý bojuje za dôležitejšiu, väčší dôraz teda na uh, politiku nášho blízkeho susedstva s Severnou Afrikou. Videli ste to aj počas minulého roka, konferencia v Palerme 12. novembra 2018. Um, takisto aj e, stretnutie v Libanone minulý týždeň, ďalšie, aktu- e, ďalšie rokovania s Marokom. To všetko je e, súčasťou komplexnej stratégie Talianska, ktoré chce byť významným a, a zásadným prispievateľom k diskusiám v týchto kľúčových kritických lokalitách nášho blízko susedstva. V tomto smere si treba uvedomiť, že toto je v záujme nielen našej krajiny, ale v záujme celej Európy. Európy, ktorá musí do svojho e, politického plánu e, zakomponovať účinnejšiu spoluprácu s Afrikou. Práve v tomto smere aj dokážeme dlhodobo znížiť migráciu a za úkor dočasnej krátkodobej intenzívnej spolupráce s Afrikou. Ale to si vyžaduje koordinované aktivity všetkých členských štátov Európskej únie aj prostredníctvom e, rozvojovej spolupráce a zároveň aj v rámci spoločného uznávania rozhodnutí, ktoré príjmajú individuálne členské štáty. Zaangažovanie sa Talianskej republiky v Afrike sa opiera práve o tento princíp ktorý ja osobne e, presadzujem s veľkým nadšením a s veľkým presvedčením. A práve preto som aj prišiel do, e, na, na, na africký summit. Takisto sme navštívili e, Niger a Čad v polovici januára. Je dôležité uvedomiť si, aké hodnoty treba propagovať a Európa musí byť e, podporovateľom nového prístupu, e, tak aby sme novým spôsobom čelili problémom, ktorý, pre ktorými stojí Afrika, naši nový model spolupráce a musíme sa správať ako, ako, ako partneri rovný s rovným. A takýmto spôsobom musíme pristupovať e, k týmto problémom. Nemôžeme rozdeľovať, nemôžeme rozlišovať. Pravda je taká, že väčšina africkej populácie, muži, ženy, deti, žijú v podmienkach, ktoré sú nehumánne, v podmienkach chudoby, bez ohľadu na to, aké obrovské prírodné kapacity a zdroje jednotlivé krajiny majú. Nemôžeme zostať lahostajní voči tomu, že veľká časť tohoto bohatstva, ktoré je generované africkou, eh, afric, afri, africkými krajinami, vlastne mizne v offshoreových eh, firmách, stráca sa v daňových rajoch alebo je stratená v rôznych skránkových firmách a ide na účty cudzincov. Som presvedčený, že spolupráca s Afrikou e, bola aj dostatočne vyzvinutá Európskou komisiou. Chcem poďakovať Žanovi Klódovi Junkerovi za veľké presadzovanie tejto témy. Je naozaj dôležité uvedomiť si, že je to kľúčové pre našu spoločnú európsku budúcnosť e, pre ocenenie a vlastne ohodnotenie tejto budúcnosti je nevyhnutné vyčleniť adekvátne finančné prostriedky a hľadanie nových spôsobov spolupráce. Európa by mala E, vybudovať akýsi katalóg e, projektov spolupráce, best practice, e, ktoré sú dobrým príkladom pre ostatných a ktoré budujú udržateľný vzťah. Takto dokážeme kontrolovať a regulovať migráciu. Budeme budovať Európu budúcnosti, ktorá si zároveň vyžaduje um, aj zohľadnenie v rámci budúceho viacročného finančného rámca od roku 2021 do roku 2027. V tomto smere je dôležité, aby sme si vybudovali mechanizmy a finančné nástroje, ktoré budú eh, stabilne eh, zabezpečovať riadenie migračných tokov tak v krajinách pôvodu, ako aj v tra- krajinách eh, tranzitu. V tomto smere je naozaj veľmi dôležité uvedomiť si, že, že toky, ktoré prechádzajú cez Stredomorie, si vyžadujú väčšiu mieru míru pozornosti a konzistentnejšie politiky. Európa nasmerovala 6 eh, miliard eur na spoluprácu s Tureckom trastový, víta zverejnecký fond eh, Európskej únie pre Afriku potrebuje väčšie, väčšie finančné kapacity je tam 55 e, miliónov eur e, v nepokrytých pohľadávkach. Takže v tomto smere je dôležité, aby sme dokázali účinnejšie čeliť e, fenoménu migrácie. A ten si vyžaduje aj účinnejšiu ochranu vonkajšej námornej hranice Európskej únie práve tým, že budeme E, účinnejšie podporovať e, tisícky pracovníkov Frontexu a pobrežnej stráže a zároveň dokážeme účinnejšie podporovať krajiny prvého kontaktu, ktoré potrebujú posilnenie v oblasti bezpečnosti. Migračné toky sa nedajú, e, nebudú regulovať same o seba. Práve v tomto smere je dôležité, ako som už povedal aj na júnovom samite, je dôležité, aby sme zapojili všetkých 28 členských štátov EÚ. Návrh reformy dublinského režimu, ktorý schválil Európsky parlament v novembri 2017, ehm, je momentálne nepriechodný v súčasnej Európskej únie. Bohužiaľ, prevažuje tu neochota väčšiny členských štátov participovať na projekte automatickej solidarity, ktorý by bol zároveň aj záväzným. Bohužiaľ, treba si uvedomiť, že závery z 28. júna, e, ktoré e, vymenovávajú princípy solidarity a ktoré zároveň aj hovoria o spoločnej zodpovednosti, a hovoria aj o článku 80 zmluvy o e, fungovaní Európskeho spoločenstva, bez, bez inej ako spoločnej a automatickej solidarity nie je možné nájsť riešenie. Musíme si uvedomiť, že každá ľudská bytosť, ktorá je zneužívaná, ktorá je obeťou násilia a obchodovania s ľuďmi, musí zaslúži boj proti tomu, aby sme aby sme účinnejšie bojovali proti hrozbám, ktoré ohrozujú humanitu, ktoré ohrozujú našu bezpečnosť. V tomto smere musíme bojovať proti regionalistickým alebo nacionalistickým tendenciám. Potrebujeme presadzovať autentickú solidaritu, potrebujeme budovať Európu, ktorá bude rešpektovať práva ľudí a zároveň zabezpečovať ich autentickú bezpečnosť. Potrebujeme solidaritu medzi všetkými členskými štátmi bez zbytočnými eh, rozdielmi a rozdeleniami medzi jednotlivými krajinami a regiónmi Európskej únie tak aby sme dokázali dokončiť projekt Európskej menovej a Európskej hospodárskej menovej únie. Tak, len tak dokážeme čeliť globálnym výzvam a dokážeme zvrátiť riziko budúcej ďalšej konjunktúry tak ako hovorí aj e, Európska komisia vo svojej analýze hruba domáceho produktu členských štátov. V tomto smere je naozaj dôležité, e, že Taliansko je ochotné sa v tomto naplno angažovať, e, tak ako aj ostatné krajiny juhu, ktoré akútne potrebujú prerozdeľovanie, prerozdeľovanie bremena a rizík, tak aby sme dokázali nájsť nové nástroje. Tento, tento záväzok alebo táto, táto, táto nutnosť reformovať, ktoré sme vlastne zohľadnili aj v projekte e, štátneho rozpočtu na rok 2019, to je udržateľné s princípom sociálneho rozvoja. Musí kratšej ruka v ruke s ekonomickou rozvojou. Ehm, štruktúralne reformy sa ale nemôžu stať len sisyfovským úsilím. Musia naďalej e, podporovať rast. Nemôžu len ubíjať e, sociálnu štruktúru spoločnosti. Nemôžeme obetovať rast za stabilitu v tomto smere je dôležité e, nájsť lepšiu budúcnosť pre tisícky Európanov, ktorí boli jednoducho zabudnutí, ktorí zostali nepovšimnutí a, a vlastne izolovaní od e, politík rastu. V tomto smere zároveň e, je nevyhnutné, aby sme zvýšili impuls do verejných investícií prostredníctvom zjednodušovania právneho rámca a znižovania byrokracie, to musí podporiť ten základný primárny dynamizmus, ktorý umožní e, nanovo prebudiť e, investície v našom, na našom kontinente. Hospodárske a finančné riadenie musí brať do úvahy aj to, že je nevyhnutné podporovať um, stabilizáciu existujúcich investícií. V opačnom prípade nebudeme mať dostatok impulzie, impul, impulzu pre budúci rast Plán Juncker je veľmi jasným signálom toho, že Európska únia uznáva, akú zásadnú rolu zohrávajú vládne centralizované investície pre celkovú stabilizáciu hospodárstva. Čo ale znamená prekonanie e, úsporného, úsporného hospodárenia? Znamená to, že potrebujeme sa komplexnejšie odhodlať, aby sme e, aj z aby sme presadzovali hodnoty sociálnej stability a e, udržateľného rozvoja. Som naozaj veľmi rád, že Jean-Claude Juncker v poslednom čase odkazoval aj na grécku krízu a hovoril, že e, tie, tá politika úspor e, bola bola nečakaným danéským darom. V tomto smere treba si uvedomiť, že sa to častokrát potom pretaví do iných eh, negatívnych tendencií, pretože Európa je potom vnímaná ako, ako inštitúcia, ktorá chýba pri riešení eh, hospodárskeho rastu, ako, ako absentujúca Európa, ktorá nám nepomáha riešiť eh, migračné troky a migračné tlaky. Je dôležité, aby aby sme dokázali podporiť sny mladých, aby sme dokázali podporovať inovácie, aby sme dokázali zvýšiť objem verejných investícií, ktoré budú zamerané práve na tieto ciele. Zároveň, aby sme brali do úvahy aj ehm, faktory stability pri hodnotení deficitu, ktoré sú kľúčové pre zabezpečenie udržateľnej budúcnosti nášho kontinentu. Ďalšia časť tohoto, tohoto projektu je zameraná na ciele, ktoré vyplývajú z Maastrichtskej zmluvy a Lisabonská zmluva ich nanovo potvrdila, ale treba si uvedomiť, že už 30 rokov, čo vstúpila do platnosti. A tie ešte sú stále ďaleko od toho, aby sme ich dosiahli kľúčové kritické momenty v eh, inštitucionálnej architektúre eh, dávajú ešte stále rozdielne autoritu členským štátom komisii a každý tu má rozdielne priority. Tie si vyžadujú to, aby sme dokázali si uvedomiť, že rozhodnutie napríklad z Euroskupiny z 21. januára alebo z Eurosamita, eh, teda Európsky summit z decembru sme videli, že bola vytvorená skupina na vysokej úrovni, ktorá má preskúmať ehm, európsku schému poistenia vkladov, ktorá je kľúčová pre dokončenie projektu Európskej bankovej únie. Takže v tomto smere robíme kroky vpred, čo je veľmi dôležité. E, treba si ale uvedomiť, že ešte stále treba urobiť o mnoho viac, tak aby sme dokončili túto prácu skupiny na vysokej úrovni. Zmena pravidiel pre riešenie bankových kríz tá bola Ďalším kľúčovým momentom tam sme videli, že došlo k schváleniu balíčka, bankového balíčka, ktorý vlastne oslabil systém, e, systém kontroly, ale má to presahy nielen na Taliansko, ale na celú Európu. Čo sa týka Maastrichtu, tu je naozaj veľmi dôležité, aby sme dokázali zabezpečiť dôveryhodnosť bankového systému, aby sme dokázali aj e, porovnávať celkovú mieru zadlženosti alebo teda štátneho dlhu voči e, kapacite a výkonu jednotlivých členských štátov. Je zároveň veľmi kľúčové, aby sme si uvedomili, že situácia sa dramaticky zmenila, ako aj preukazuje talianský prípad. Vyslúžili sme si veľkú kritiku po finančnej kríze z roku 2008 a následnému e, poklesu globálneho hospodárstva alebo recesie Musíme hľadať iné spôsoby, ako čeliť týmto výzvam a zároveň musíme eh, budovať eh, nástroje finančného alebo nástroje eh, finančného riadenia, ktoré nám umožnia čeliť týmto výzvam, tak aby sme dokázali vyváženým spôsobom spájať zodpovednosť aj solidaritu. Nestačí táto existujúca miera solidarity. Potrebujeme o mnoho viac, pretože Európa je unavená musí byť, musí byť navzájom rovnejšia, musí byť navzájom spravodlivejšia a musí byť sociálnejšia. Preto potrebujeme prijať akútne rozhodnutia, najmä v oblasti boja proti nezamestnanosti a zároveň, aby sme dokázali udržateľne podporiť rast zameranie Európy aj odvážnymi formami na tento, na, te, na tento princípy, vrátanie odvážnejšieho boja proti nezamestnanosti nám umožní bojovať proti nacionalistickým tendenciám. Zároveň boj proti nezamestnanosti, predovšetkým u mladých ľudí v niektorých eh, znevýhodnených regiónoch ehm, Európy, kde sú mimoriadne vysoké miery nezamestnanosti, ehm, tá podporuje ďalšie nacionalistické tendencie. Nie je možné týmto výzvam čeliť len na úrovni národných politík. Práve preto je dôležité, aby sme sa eh, bojovali proti ehm, takýmto negatívne vnímaným eh, európskym politikám je dôležité, aby sme si uvedomili, že je nevyhnutné navýšiť prostriedky, ktoré nám pomôžu dosiahnuť účinné napredovanie. Európa, ktorá bude rovnejšia a solidárnejšia, musí byť aj cieľom, ktorý chceme dosiahnuť budúcim viacročným finančným rámcom komplexita, ktorá vyplýva z týchto rokovaní, by nemala stratiť z, z, zo stredobodu pozornosti práve tento princíp, najmä keď si uvedomíme, akým existenciálnym hrozbám čeli Európa. A práve preto musíme nájsť autentickú rovnováhu medzi novými prioritami, ako je migrácia, a potreba rastu investícií, investície do, do bezpečnosti, ako aj tradičné politiky. V tomto smere napríklad aj spoločná polnohospodárska politika potrebuje naďalej získavať plnú podporu, najmä e, čo sa týka zabezpečenia socioekonomického rastu nášho kontinentu. Je mnoho iných ďalších víziev, pred ktorými stojíme v tomto smere je dôležité, aby sme sa zaviazali k, podporu, k podpore ehm, férovejšieho globálneho eh, obchodu, aby sme účinnejšie chránili spotrebiteľov. Mali by sme podporiť každú zmysluplnú iniciatívu, ktorá nám umožní eh, dosiahnuť eh, progres v globálnych rokovaniach o boji proti klimatickým zmenám. V tomto smere by sme mali byť lídrami a e, dokázali účinnejšie brániť nielen staré práve, práva, ale aj nové práva, ktoré potrebujú nové formy ochrany, predovšetkým v digitálnej dobe, bez ohľadu na to, čo tieto práva stoja. Myslím tým predovšetkým na kľúčovú rolu, ktorú Európa môže zohrať ako poskytovateľ bezpečnosti alebo zabezpečenia. Tým odkazujem predovšetkým na nové hybridné hrozby, ktorým, môže, ktorým môžeme čeliť v kybernetickom priestore, vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. Vracajme sa k tej otázke zmyslu, s ktorou som začal svoje vystúpenie. Akú Európu chceme? Akú Európu potrebujeme, preto aby sme dokázali európskym občanom zabezpečiť e, budúcnosť bez strachu o mier, bez strachu o prosperitu, ktorú nám doposiaľ Európska únia prinášala? Moja odpoveď? Opäť znova poviem to isté. Európa musí byť bližšie k svojim ľuďom. Európska únia 21. storočia musí ďalej pokračovať v svojom ciele budovania národa národov, aby sme v tomto smere dokázali dnes aj tu v Európskom parlamente eh, posilňovať eh, úlohu predovšetkým inštitúcie ako Európsky parlament, tak aby sme napríklad dali Európskemu eh, parlamentu právo legislatívnej iniciatívy, ako aj právo vyšetrovania je to jediná inštitúcia, ktorá má jasnú právnu a demokratickú legitimitu. V tomto smere je naozaj veľmi dôležité, aby sme aj priznali parlamentu eh, vyššiu mieru tzv. accountability, najmä voči ostatným európskym inštitúciám. Eh, Európsky parlament by mal zohrávať kľúčovú a významnú úlohu v tom, ako čelí eh, zmenám, ktorým prechádza Európa. A to bolo počerknuté aj významnými historickými udalosťami ktoré zmenili geopolitickú mapu nášho kontinentu. Práve v tomto období je nevyhnutné posilniť inštitúcie priamej demokracie. Tie sú predovšetkým na európskej úrovni významným evolučným krokom, ktorý musí nanovo obnoviť dôveryhodnosť inštitúcií v očiach občanov tento európsky scenár eh, vidí, ten aktuálneho diania vidíme rozptýlenú dôveru občanov. Európa, potrebuje nanovo nájsť svoju dôveru a potrebujeme akútne odpovedať na meniace sa potreby talianských občanov. Odpovede im doposiaľ EU, politika, politická scéna nedokázala dať. To platí aj pre európsku scénu. Ehm, musíme sa priblížiť k občanom, tak aby sme dokázali nájsť účinnejšiu a lepšiu mieru zastúpenia záujmov našich občanov. V tomto smere je dôležité, aby sme dokázali do praxe previesť tieto princípy. Pomyslíme na Brexit, je to centrálna téma Európsko spoločenstvo na najbližšie roky. Práve z oči voči tejto výzve Európska únia dokázala, že dokáže konať e, zjednotene a solidárne. Musí chrániť výsledky 70 rokov integrácie bez toho, aby sme podláhli nejakým individualistickým alebo partizánsky partikulárnym záujmom, ktoré by nás mohli od seba oddeliť. Treba si uvedomiť, že to je epochálny, bezprecedentný proces evolúcie, ktorý musí byť riadený riadným a transparentným spôsobom, tak aby sme jasne právili práva, bránili práva občanov na podiel na tomto spoločnom projekte a chránili ich pred negatívnymi dopadmi Brexitu. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, s odvahou a odhodlaním by sme sa mali vysporiadať s týmito výzvami aj pri modernizácii a inovácii zmluv tak aby sme dokázali bojovať proti centrifugálnym tendenciám, ktoré môžu ohroziť európsku integráciu ďalším, ďalšou dezintegráciou. A to platí aj pre moju krajinu. Musíme bojovať proti európskej dezilúzii. Ak chceme Európu, tá musí byť súčasťou nášho budúceho sna. Nášho sna, ktorý všetci snívame, musí byť súčasťou eh, eh, novej Európy, Európy ľudí, Európy solidárnejšej, inkluzívnejšej, rovnostárskejšej a demokratickejšej. Je to jediná Európa, v ktorej dnes, eh, teda občania dneška, ako aj zajtrajška si zaslúžia žiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostane. Uh, uh, slovo dostane podpredseda komisie Katajnen. než dostane slovo Rád by som všetkým pripomenul, ako veľmi dôležité je pre nás všetkých, aby členské štáty si naplnili svoje povinnosti a prispeli k posilňovaniu i fungovaniu Európskeho parlamentu. A povedali ste to i vy v súvislosti s migráciou. My na budúcej schôdze vyzveme, aby eh, boli schválené kompromisy k reforme Dublinu v rámci nášho budúceho uznesenia. Myslím, že môžem hovoriť eh, v mene všetkých. Takže nech sa páči, pán podpredseda komisie Katajnen, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán prezident Conte, vážny pán predseda, dámy a páni. Taliansko má veľmi osobitné miesto v srdci našej únie. Dalo nám tak veľa. Bolo e, od samotného začiatku e, pri tvorbe našej únie v každom kroky. E, Spinelli a Rossi naplnili svoj sen slobodnej a zjednotenej Európy. Vyzvali na bezpečnú spoločnú Európu, ktorá zabezpečí voči nepriateľom, aby chyby minulosti sa nikdy nezopakovali. Po vojne Kasperi sa stal jedným z veľkých pionierov Európskej únie a v roku 1957 na Capitol Hill sa podpísala rímska zmluva a naša únia sa narodila so šiestimi zakladajúcimi členmi. Po 60 rokoch v roku 2017 bolo to opäť na týchto svetých e, schodoch v Ríme, kde naši členovia stáli bok po boku, aby si obnovili svoje sluby. Tento raz ich už bolo 27 z celého nášho kontinentu. Bol to znak toho, ako ďaleko sme sa dostali. Hovorím to preto, že Špecifická história Talianska je jedným z mnohých dôvodov, pre ktorý má tak mimoriadne miesto v našej únii. Ale zároveň to hovorím i preto, že nám to ukazuje, že Európa kráča vpred, že Európa je v najlepšej pozícii, pokiaľ má Taliansko a talianský národ v, vo svojom srdci. E, Taliansko nám ukazuje a pripomína i budúcnosť. Na to, aby sme vybudovali úspešnú budúcnosť Európy, potrebuje Európa vo svojom srdci silné Taliansko. Tak silné, ako je a to isté platí pre vybrujúce Taliansko, ktoré potrebuje silnú Európu. Musíme spoločne budovať e, našu budúcnosť v jednote a v solidarite. Vždy pracovať spoločne a nie proti sebe. Hovoriť spolu a nie o sebe na, no, a pokiaľ ide o budovanie skutočnej únie solidarity, Taliansko je najlepším miestom, na ktorom môžeme začať. Práve tam začala v srdci Talianska európska solidarita, ktorá pomohla e, obnoviť e, Taliansko po e, tragických, tra, tragickom zemetrasení v Umbrii v roku 2016. Prišli mnohí dobrovoľníci okrem 1,2 miliardy finančnej pomoci, ktorú dostalo Taliansko z, zo Fondu Solidarity EU. My všetci sme videli tieto obrazy mladých dobrovoľníkov z celej Európy, ktorí prišli a e, snažili sa znovu zrekonštruovať nádherný kostol v Nursi. Myslím si, že toto je práve tá solidarita, ktorá je súčasťou Európskej únie a musí byť naďalej súčasťou našej spoločnej budúcnosti. Samotné Taliansko ukázalo rovnakého ducha v mnohých prípadoch minulosti. Predseda Juncker to povedal mnohokrát. Taliansko je jednou z krajín, ktorá zachránila česť Európy počas migračnej krízy. A bolo to vtedy, kedy mnohí ďalší boli príliš pomalí v snahe pomôcť e, úsiliu Talianska, ale zároveň platí, že Európa sa postavila a podporila Taliansko vždy, keď to bolo možné. Od začiatku migračnej krízy, koncom roku 2018, e, komisia uvoľnila 950 miliónov eur, aby zlepšila manažment migrácie a prístavy v Taliansku. Bolo to 225 miliónov eur v núdzových fondov pre dohľad e, a kontrolu v prístavoch pri rizikových operáciách, aby sa zlepšili zariadenia ako i jednotlivé orgány a ľudia, ktorí boli v teréne. Európa tu je pre Taliansko a nemali by sme tiež zabudnúť na operáciu Sofia alebo úlohu Európskej pohraničnej stráže, záchrana životov na mori. To je spoločné úsilie a tu opäť potrebujeme Taliansko. Pán premiér, je zároveň jasné, že Európa musí prekonať rozdiely a nájsť zodpovedné riešenia. Nemôžeme sa už spoliehať na ad hoc riešenia. Prešli sme dlhú cestu od krízy. E, prišlo k výraznému zníženiu cez, e, cez 80 cez e, strednodozemnú cestu Eh, tisíce životov boli zachránených na mori, ale je zrejme, že teraz musíme dokončiť túto prácu a musíme uzatvoriť potrebné reformy nášho azylového systému. Komisia dala všetko na stôl a teraz nastal čas, aby sme urobili pokrok. Potrebujeme plné zapojenie Talianska, pokiaľ chceme uspieť. Vážené poslankyne, poslanci, pán premiér, Európa je za mier a prosperitu a my sme zodpovední za to, aby sme spoločne obhajovali naše hodnoty. To znamená rozhodovať o tom, čo chceme, aby Európa